s komisiou a s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Dery. Máme 6 návrhov na uznesenie, o ktorých budeme hlasovať zajtra o 12. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, a síce vyhlásenie vysokej zástupkyne pre e, z, vonkajšie záležitosti a bezpečnosť e, ohľadne Sýrie, Bahrajnu a Jemenu. V mene vysokej predstaviteľky vystúpi e, minister pre zahraničné veci e, Maďarska v mene rady, teda pán Neme. Vyjadrí sa, keď e, sa to tu utíši. No, uh, you, you speak from, from there, Mr. Ah, okay, okay. I, I misinterpreted. Aha, dobre, takže budete hovoriť, ja som si to nesprávne vyložil. Visszamegyek saját. Jó, jó, jó. Chairman, Pán predseda, poslankyni poslanci, dnes som tu preto, aby som vám prezentoval e, určité stanoviska e, vysoké predstaviteľky pani Ashton, ktoré sa týkajú Sýrie, Bahrajnu a Jemenu. Došlo k dramatizácii udalostí v Sýrii. V Jemene e, bola zložitá situácia, ale ešte sa môže zhoršiť je na atmosfére veľmi napätá aj v Bahrajne a je veľmi znepokojujúca aj napriek tomu, že to krvi prelievanie nebolo také intenzívne. Európska únia veľmi intenzívne sleduje e, vývoj v oblasti a uskutočnili sa viaceré stretnutia na vysokej úrovni, formálne vyhlásenia, ako aj závery rady. Ale nie len to, pani Ashton udržiavala neustály kontakt s kľúčovými partnermi a hráčmi v samotných štátoch. Toto sa vykonáva každý deň, pravidelne prostredníctvom telefonických kontaktov alebo prostredníctvom jej zástupcov v daných štátoch e, za účelom toho, aby, sa, e, aby Európska únia sa snažila vyvíjať svoj vplyv tam, kde je to možné a aby sa pomohlo. Samozrejme, špecifická situácia je v, každý, v každom štáte a si to vyžaduje primeranú reakciu. Situácia sa mení tak rýchlo, že je veľmi dôležité mať dobrú politiku, ktorá sa opiera o pevné základy. Dovolte, aby som sa zameral teraz na tri princípy. Poprvé, ide tu o odmietnutie násilia. Masové protesty sa musia, sa k nim musí pristúpať bez násilia, musí sa rešpektovať ľudské práva a základné slobody. Po druhé, podpora dialógu. Ak dochádza k nejakým e, rozdielom v názor, názoroch, je nutné k tomu pristupovať konštruktívne, tak, aby ľudia diskutovali, prekonávali e, predsudky. Po tretie, ide tu o základné zásadné ekonomické reformy, ktoré musia výjsť zo samotných štátov. Európska únia naznačila jasne, že je ochotná poskytnúť rýchlu podporu, keď to bude nevyhnutné. Dovolte, aby som teraz sa zameral na e, tri štáty, ktoré, ktoré sú našou témou. Bahrajn. Napriek tomu, že sa podarilo čiastočne obroviť normalitu na ulic, uliciach, situácia nadalej napätá. E, naďalej sa zatýkajú e, ľudia za to, že iba vykonali, vykonávajú svoje právo na slobodu prejavu. Európska únia a vysoká predstaviteľka z toho dôvodu odmietli násilie v Bahrajne a apelovali na príslušné orgány a zložky by rešpektovali plné miere ľudské práva a základné slobody, ako aj medzinárodné humanitárne štandardy. My sme viacejkrát apelovali na bahrajnské orgány a opozíciu, aby začali skutočný národný dialog. Vysoká predstaviteľka hovorila priamo s ministrom zahraničných vecí na túto tému a bez toho, aby sa vykonali konkrétne kroky, aby sa, e, aby sa nikto nevylučoval z takéhoto, risk, z takéhoto e, z takéto diskusie. Toto všetko je nevyhnutné, aby sa nezvyšovala pravdepodobnosť nejakej radikalizácie. To je veľmi dôležité z hľadiska regionálnej stability. Najlepší spôsob, ako je možné zachovať a podporiť stabilitu, je viesť dialog. Toto je posolstvo, e, s ktorým vysoká predstaviteľka sa stretne so zástupcami e, Rady pre spoluprácu v Perskom zálive. V Sýrii e, sa začali udalosti v marci. Tá brutalita, s ktorou reagoval režim, je neakceptovateľná. Vysoká predstaviteľka viacekrát apelovala na sírijské orgány, aby zastavili násilie, aby rešpektovali právo ľudí na mierovú demonstráciu, aby si vypočula ich oprávnené požiadavky. Sírijskí občania si zaslúžia dlhočakávané politické reformy, predovšetkým slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania sa, politickú Eh, právo na politickú participáciu a riadenie. Príhovor prezidenta Asada 30. marca ale neposkytol žiaden konkrétny program pre reformy ani časový plán pre jeho prípadnú implementáciu. Európska únia bude naďalej vyviať tlak na Sýriu, aby vykonala čo najrychlejšie reformy. Tieto reformy musia byť konkrétne. A, niekomu zvoní telefón. Výborne? Dobre, dobre. Takže Európska únia bude naďalej vyvíjať tlak na Sýriu, aby vykonala čo najrychlejšie reformy. Tieto reformy musia byť reálne, politické, ako aj socioekonomické. Musia byť vážne, nie len nejaké kozmetické a musia byť implementované čo najrychlejšie. Budeme veľmi úzko monitorovať, ako nová vláda, ktorá sa formuje, bude vykonávať reformy. Pevne veríme, že vytvorenie právneho výboru bude viesť tomu, sa vypracuje nová legislatíva, ktorá umožní zrušiť výnimočný stav a ktorá, ktorá zaručí základné práva a ľudské práva. Zároveň Európska únia bude tlačiť na sírijských lídrov, aby sa zdržali násilia voči demonstrantom. Rovnako dôležité je, aby tí, ktorí sú zodpovední za e, násilnosti a za, e, za mm, umrtia ľudí, aby boli braní na zodpovednosť a okrem toho musia byť politickí väzni prepustení. A teraz v Jemenu. V Jemene je situácia najznepokojujúcejšia posolstva vysoké predstaviteľky, ktoré sa týkajú násilnosti, ktorým došlo 18. marca, sú veľmi jasné. E, sú tu závery e, Rady ministrov zahraničných vecí z 21. marca, kde sa zopakovalo odsúdenie násilia voči, e, voči demonstrantom. Európska únia jednohlasne povedala, že tí, ktorí zodpovední za stratu životov a za zranenia, musia byť braní na zodpovednosť za svoje kroky a musia skončiť pred súdom Odtedy tie posolstva, ktoré prišli od eh, jemenských lídrov, už neboli také jasné. Z tohoto dôvodu vysoká predstaviteľka zatelefonovala prezidentovi Salehovi 30. 30. marca a apeloval na ňo, aby vykonal všetko v jeho silách, aby sa zabránilo krvi prelievaniu. Ona povedala, že najlepší spôsob, ako to môže zabezpečiť, je, aby sa vykonala, vykonal rýchly, vykonal rýchly politický prevo, presun, politická zmena. Dôležité je, aby sa vykonali e, reformy. Čas plinie a obeťou budú jemenskí ľudia. Preto je dôležité, aby Európska únia v spolupráci s medzinárodnými partnermi aj naďalej bola zapojená do riešenia krízy v Jemeni. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za vašu pozornosť a veľmi sa teším už na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem, ďakujem, pán minister. A teraz využijeme prítomnosť pána Broka a Salafranku. Gratulujem vám k úspechu vášho týmu. Včera máte šál vašej vášho týmu, ktorý dosiahol úžasné víťazstvo, ale vďaka pomoci najlepšieho svetového hráča Španiela Raula. Takže gratulujem vám, pán Brok, a teraz v mene EPP dávam slovo pánovi Salafrankovi na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja plne podporujem vaše slova, ktoré tu odzneli. No a pán minister, pán komisár, dámy a páni. E, neustále k nám dochádzajú informácie od vysokej predstaviteľky o vývoji situácií v týchto končinách a musíme uznať úsilie, ktorá vyví, ktoré ona vyvíja v mene EÚ, aby podporovala demokraciu v Bahrajne, Jemene a Sýrii. Zajtra parlament schváli uznesenie, ktoré podporujú všetky politické skupiny v tomto zmysle. Avšak, pán predseda, rád by som preložil niekoľko otázok, a želal by som si, pán minister, a chcel by som vás poprosiť, aby ste ich tlmočili vysokej predstaviteľke. Isté mm, orgány EÚ aj tu v parlamente je taký pocit, že e, sme svedkami istého regresu v oblasti e, vývoja európskej bezpečnostnej a obranej politiky, že ideme smerom dozadu a že sa vraciame E, do časov e, minulých. A je tu e, naozaj narastajúca potreba, ktorú prežívame v týchto krajinách, príde Európska únia prítomná. My nevieme, ako vyústia tieto prechodné procesy. Samozrejme, že my tam musíme byť prítomní a je jasné, že e, oznámenia pány Ashton sú veľmi opatrné, to je prirodzené, ale my by sme chceli vidieť, či členské štáty EÚ sú ochotné zvýšiť zdroje na to, aby sme pokryli tieto narastajúce potreby. Ďakujem. A teraz v mene socialistickej skupiny na dve minúty pani Veronik de Kaiser. Ďakujem, vážený pán predseda. My si uvedomujeme úsilie, diplomatické úsilie, ktoré vyvíja pani Aštanová a rovnako si uvedomujeme, aké zložité situácie E, sú v týchto krajinách, ktorým ona musí čeliť. E, Sýria, Jemen a Bahrajn sú krajiny, s ktorými nemáme obchodné e, dohody, okrem teda ochodných, nemáme tam doložky o ľudských právach a máme veľmi málo nástrojov a málo pák. Ale chcela by som povedať tri veci. Pokiaľ ide o ľud a jeho nádeje, ktorý je teraz v uliciach, a tam sú snajpery. My musíme byť nielen za týmto ľudom, ale musíme získať za každú cenu ukončenie tohto násilia. Dnes som sa stretla s jedným sírským disidentom a on žiada iba zastavenie násilia, aby sa mohli oni vyjadrovať. A a aj keď my nemáme žiadne dohody so Sýriou, treba použiť všetko všetky prostriedky, sankčné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, ak to bude potrebné, aby sa toto násilie ukončilo. Po druhé, sú to krajiny aj zálivu, aj Líbia, ktoré sme my vyzbrojili a nadzbrojili a aby sme z nich neurobili vlastne e, sklady pušného prachu. To mi prípada ako minimum. A teraz otázka dvojitých E, metrov. My sme boli veľmi opatrní, pokiaľ ide o Bahrajn a veľmi slabí, pokiaľ ide o iné krajiny. Bahrajn je mimoriadne citlivej situácii, pretože e, Saudská Arábia tam poslala vojska a Saudská Arábia nám pomáhajú, pomáha proti Líbii, ale my nechceme a nemôžeme predsa vymeniť cenu e, e, e, za, za barely ropy cenu, že zaplatiť túto cenu za to, že budeme mlčať za tých ľudí, ktorí sú utláčaní bahajnskou vládou. Ďakujem. A teraz v mene liberálov na dve minúty pani Jeten Meky. Vážený pán predseda, som nahnevaná. Včera na skupine sme počuli od troch svetkov z Bahrajnu, e, Jemenu a Syrii. Bolo tam Human Rights Watch a Amnesty International, ktorí navštívili a rozprávali hrozostrašné historky. Mňa to strašne nahnevalo. List od pani Ashton nie je stratégiou. Je to opäť len ďalšia agenda a mali by sme uh, prestať vysielať takéto prázdne slova, ako sme už príliš dlho vysielali smerom do Tuniska, Egyptu a Líbie. Je na čase začať konať. Poprvé, EÚ musí žiadať mimoriadne zasadnutie e, Rady pre ľudské práva OSN v Ženeve. Treba vyslať misiu do týchto troch krajín, aby boli režimy brané na zodpovednosť za porušenie ľudských práv. Po druhé, EÚ musí žiadať zákaz exportu zbraní zo všetkých členských štátov EÚ do týchto troch krajín. Je neakceptovateľné, že krajiny EÚ naďalej predávajú zbranie týmto režimom. Ďalej. EÚ musí jasne povedať, že ak politické režimy v týchto krajinách sú prekážkou demokratizácii, tak je na čase, aby odišli. A medzičasom by sme mali uvaliť sankcie, zmraziť aktíva a zakázať cestovanie. Naozaj je čas konať. Ďakujem pani Meky a teraz 1,5 minúty pani Flotr, ktorá vystúpi v mene zelených. Ďakujem. Je to veľmi dobrá správa, že obyvateľstvo sa dalo do pohybu, aby sa dožadalo slobody, práva, zmeny politického režimu a viac demokracie. To je v srdci e, európskej zahraničnej politiky a to nás naplňa nádejou a my ich podporujeme. Zlá správa je, že títo ľudia trpia represáliami, ktoré sú mimoriadne tvrdé, prejavujú svoje, keď prejavujú svoje túžby a za cenu života a to je naozaj neudržateľné. Preto je potrebné chrániť obyvateľstvo, ktoré e, viedlo k tejto vojenskej akcii v Líbii. My musíme nájsť iné formy, aby sme chránili obyvateľstvo v týchto troch krajinách. Myslím si, že vyhlásenia sú mimoriadne dôležité, lebo títo ľudia majú legitímne požiadavky a my musíme dať zábezpeky všetkým tým zodpovedným, ktorí neproporčne používajú silu proti svojmu obyvateľstvu, že toto využitie nebude beztrestné a preto zvolanie a e, diplomatická e, aktivita členských štátov Rady Európy OSN musí byť e, pôdou, kde sa budú e, predstavovať správy, a tam odtiaľ musia zaznieť e, ubezpečujúce slova, že toto násilie nebude nepotrestané. My máme všetky prostriedky na to, aby sme preskočili blackout e, v tlači, lebo novinári majú naozaj ťažkosti informovať o situácii. My to vieme robiť, máme nástroje na to, aby sme tieto prekažky prekonali a musíme ich jednoducho spustiť, lebo keď máme prostriedky na aktivitu, musíme ich používať. Samozrejme, že nemôžeme bežať za sírským prezidentom, aby sme získali jeho podpis k readmisnej dohode. To sa dá očakávať takisto, ale za istých podmienok. To znamená, že my musíme mať veľmi seriózny, efektívny a náležitý program a musíme požadovať v tejto krajine všetkých e, väzňov svedomia a Eh, pacifických manifestantov. Ďakujeme len Flotr a teraz jednu minútu pán Karim Sajat v mene ECR. Minister, your... Vážený pán minister, keď som počul, čo ste hovorili, uh, musím povedať, boli to len slova možno niekedy pekné slova, ale veľmi prázdne. Bolo to všetko len reaktívne, nič proaktívne, nič ste nám také nepredložili. Keď som vás tak počúval, napísal som si na kus papiera plán, a tam som si chcel urobiť poznámky o tom, čo si myslíte, že EÚ urobí e, ako plán a mám pred sebou prázdnu stranu papiera. Nemali ste, nič, ničím ste dnes neprisne, neprispeli. Nič v tom, čo ste tu predložili, nebolo proaktívne. Sú tu na celom Blízkom východe ľudia, ktorí pozerajú sa na Európu, ktorá im má pomôcť získať ich práva a vy máte pre nich iba prázdne slova. Ten posledný akčný plán, ktorý bol predložený, ehm, neobsahoval kľúčovú vec k tomu, že ehm, lídry na Blízkom východe ešte stále berú ľuďom svojim peniaze a tieto peniaze transferujú do Európy a to musíme zabrániť takémuto niečomu v budúcnosti. Vy ste sa povedali, že čas uh, vypršal a ak je to naozaj tak, tak prečo Mm, nám tu dnes predkladáte iba prázdny list papiera. Prosím vás trošku viac úcty voči tomuto parlamentu. Ďakujem, pán kolega. A teraz, Matia z jednu minútu v mene GUE NGL. Obrigada, senhor Pán predseda, v Jemene, v Sýrii a v Bahrajne sme svetkami e, túžby ľudí po slobode a demokracii a vidíme, aké represie sa používajú proti ľudovým manifestáciám a protestom. Preto musíme byť jasní. V prvom rade si myslím, že musíme zastaviť i hneď predaj zbraní do týchto krajín. Európa naďalej predáva zbranie, zbranie, ktoré zabíjajú civilov. Po druhé, myslím si, že by sme mali byť na strane ľudu a nie na strane úradov, ktoré sú autoritatívne alebo diktatorské. Naša solidarita by nemala zabúdať na to, že my naďalej používame 2 metre. Jeden meter, e, pokiaľ ide o demokratické túžby ľudu a druhý meter na to, ako e, pristupujeme k riešeniu obchodov. V Líbii bomby e, prekročili už e, únosnú mieru a e, v Bahrajne tam neprotestujeme, e, odkedy e, Saudská Arábia chráni kleptokraciu. A vidíme, že my pokiaľ ide o tieto pohyby, my sa uspokojujeme len diplomatickými notami. Je milné nazdávať sa, že existujú vojenské riešenia politických problémov a Vary si myslíme, že arabské národy si túto našu duplicitu ešte nevšimli. Ďakujem, hovorí pán predseda, teraz pán Bastian Belder, 1,5 minúty v mene FED. Ďakujem, voorzitter. Ďakujem pekne, pán predseda. Radikálna zmena režimu, myslím to, že by islamisti sa dostali e, v Jemene Bahrajne k moci, to by znamenalo katastrofne týchto štátov, ale aj mimo. Takže ten, tak povedať, smejúci sa tretí subjekt, to je veľké riziko. Sú tu snahy Iránu podporovať určité skupiny a dalo by sa povedať, že sa už, už premeškala šanca na tzv. arabskú jar a je tu možnosť pre Európsku úniu spolu s ďalšími štátmi predložiť síce určité podmienky. Nie je to tak dávno, čo sme navštívili v rámci delegácie EU Sýriu a je to štát, do ktorého medzičasom utiekli tisíce prenasledovaných kresťanov z Iraku. Musíme zabezpečiť to, aby sa sektárske násilie nešírilo z Iraku do Sýrie. Gracias, señor Belder. Terminamos este turno. Ďakujem pekne, pán Belder. Teraz skončíme tento kruh rečníkov a ešte menej nezaradených pán Melcer. Ďakujem pekne. V Jemene, Sýria, Bahrajne prebieha tá jazminová revolúcia z Tunisu žiaľ iným spôsobom. Revolúcia je asi určite dobré riešenie k spoločenským zmenám a k zmene režimu. Ak by sa dosiahla nejaká dohoda je otázne samozrejme, či sa podarí implementovať. Konec koncov vieme, že boli tam prislúbené reformy, ktoré sa nevykonali a toto viedlo potom nepokojom. Je tu stratégia režimu zakročiť násilím voči demonstrantom a nevykonať žiadne politické zmeny. Ak by sa takto pokračovalo, mohla by sa, pokračovalo, mohla by sa situácia skutočne eskalovať. Pretrvajúce nepokoje Sýrie vedú k tomu, že čo sa stane s so zbraniami, ktoré by režim mohol dodať teroristickým organizáciám ako Hizbaláhu. Podľa mňa Európska únia mala zohrávať úlohu nestranného sprostredkovateľa. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz vystúpia individuálni rečníci. Najprv na 1,5 minúty pán Jakolíno. Ďakujem pekne, pán predseda. Inter a Schalke, no tento zápas ešte nie je rozhodnutý, ešte sa bude konať ďalší zápas. To, čo zažívame v v našej časti sveta nie je nič porovnateľné s inými regiónmi sveta. Hospodárska situácia, túžba po slobode, spoloč- e, sociálne médiá, to všetko vedie k týmto udalostiam. Ľudia nemôžu správne využívať tie možnosti, ktoré majú. Dôležité je si uvedomiť, že musí tu byť e, nová politika, je tu, je tu nová vlna angažovanie, politické angažovanie, ktorú, ktorú vytvárajú mladí ľudia, ktorí sa chcú politicky angažovať. Prednedávnom bol prepustený jeden politický väzeň, čo je dobrý signál, že aspoň dochádza k čiastočnému novému posudzovaniu situácie. V Jemene sa protestuje proti prezidentovi Salehovi, eh, sú protesty aj v Jemene je dôležité silne intervenovať a, a snažiť sa zabrániť násiliu. Nemôžem povoliť to, aby, sme op- aby sa opakovalo to, že prídeme neskoro. To, čo sa deje v oblasti Stredozemného mora, to je veľmi dôležitý signál a Európa skutočne musí post- postupovať rozhodne, solidárne a musíme celkovo podporiť tento región. Je to región, ktorý je pod tlakom a potom my máme tie problémy s migrantami. Ďakujem pán Jako Líny, ďakujem za vás e, príhovor a teraz pán Hovi. Ďakujem pán predseda, či už ide o koordinované o útoky ostreľovačov v Jemene 15. marca alebo z e, potlačenie protestu 100 tisíc ľudí v Sýrii 17. marca alebo útok na nemocnicu v Bahrajne, kde Eh, boli odtransportovaní zranení z útoku a nikdy sa nevrátili. My jednoducho musíme ukázať, že hoci médiá sa sústredia zároveň na, len na jednu krajinu, tento Európsky parlament bude bojovať za ľudské práva všade, kde by mohli byť ohrozené. Dnes musíme vyzvať Radu pre zahraničné veci, aby žiadala jasnú zodpovednosť za všetkých, eh, teda všetkých tých, ktorí zodpovedajú za násilie. Nesmie tu byť bezpre, beztrestnosť, toto je najlepšie varovanie vrátane eh, eh, tých, ktorí chcú potlačať eh, takéto protesty. Tuto mm, sa takisto používajú zbranie, ktoré e, veľmi hrozostrašným spôsobom zabijajú týchto protestantov. No a potom ešte tá e, komunikačná stratégia k južnému e, susedstvu, to musí byť základom našej snahy uzavrieť asociačnú dohodu so Sýriou. Musíme začať tým, že budeme žiadať prístup pre e, tých, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie ľudských práv a to okamžitý prístup. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Hauic. A 1,5 minúty, pán Lambsdorff, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyňa, kolegovia. E, v Stredomorí je jar, ale v Perskom zálive je zima. A v Sýrii. To, čo vidíme, tie obrazy násilia a hrôz, Eh, stovky obetí Amnesty International, Human Rights Watch predložili naozaj strašidelné správy. Naše žiadosti, žiad, požiadavky sú jasné. Chceme čo najrychlejšie a rada by sa toho mala tiež ujať. Členské štáty EÚ by to mali takto predložiť. Žiadame mimoriadne zasadnutie Rady pre ľudské práva v Ženeve. Táto rada veľmi rýchlo uh, sa stavia na niektorú zo strán v konflikte na Blízkom východe a teraz naozaj musia e, konať, pokiaľ ide o toto masívne porušovanie ľudských práv. Potrebujeme prechod na demokraciu, potrebujeme mm, embargo na zbranie, to všetko tu zaznelo. Ja som si ži- naživo pozrel prejav prezidenta Asada v Syrii. To je diktatúra stredovekého typu. Ale zároveň platia e, západné PR agentúry, aby vo, na tých časopisoch predstavovali e, vodcov tejto diktatúry ako úžasné osobnosti. A teda je to naozaj takto dobré? Eh, Jemen, eh, potom je tam veľké nebezpečenstvo rozdelenia severu a juhu, je tam eh, takáto bunka Al-Kaidy, máme tam našu európsku operáciu Atalanta a myslím si, že potrebujeme viac informácií než to, čo nám dnes predniesol zástupca rady. Ďakujem pán Lambsdorff a teraz na minútu pani Frida Brepels. Ďakujem, vážený pán predseda. Úprimne povedané, musím pripustiť s veľkým prekvapením, že som vzala na vedomie tri princípy, ktoré spomenul pán minister a síce odmietuť násilie, presadzovať dialog a snažiť sa vyriešiť spory a ešte e, spustiť politické reformy. V súčasnosti, pán predseda, výzvy k dialógu sú nedostatočné. E, myslím si, že keď to budeme naďalej takto robiť, tak stratíme kredibilitu. Myslím si, že EÚ by mala oveľa rozhodnejšie konať a podporovať demokratické sily. A zástupca EÚ by nám mal povedať, ako nadviazať kontakty s protagonistami a či máme kontakty, či ich počúvame. EÚ by mala skončiť obchod, e, dodávky zbraní do týchto regiónov. Minulý rok viac ako 100 miliónov eur e, boli získané za predaj zbraní v 8 členských krajinách. Je to úžasné vzhľadom na pozíciu členských štátov. Nemyslíte si, že treba urobiť niečo aj v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem, pán kolega, pani kolegyňa. A teraz 1,5 minúty, pán Provera. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som chcel spomenúť Bahrajn. To je tá malá krajina, ktorá sa nachádza v strategickej pozícii e, zachovania e, rovnováhy v Perskom zálive a v zabezpečení zásobovania energiou. Je tu rafinéria, ktorá transformuje saudskú e, ropu a podľa dobre informovaných zdrojov, e, sú časť e, šítskeho obyvateľstva je pod vplyvom Iránu a oni sa dožadujú svojich legitímnych požiadaviek, dožadujú sa väčších reforiem v tejto krajine a je veľmi ťažké rozlíšiť, do akej miery vonkajšie vplyvy E, ovplyvňujú situáciu e, v Bahrajne. V Bahrajne hrozí destabilizácia, ktorá môže destabilizovať aj východný región Saudskej Arábie, kde je veľmi početné šítske obyvateľstvo. Irán a Hamas podporujú e, Hizbalách v Libanone a ak vplyv Iránu sa rozšíri v zálive, tak to môže mať globálny dopad. Preto je dôležité, aby sme boli mimoriadne opatrní pri hodnotení toho, čo sa deje na Strednom východe a treba odlišovať legitímne túžby ľudu po demokracii od zahraničných vonkajších vplyvov, ktoré tu majú strategické záujmy. Ďakujem, pani Omenrujten. Áno, ďakujem, vážený pán predsedajúci. E, pán predsedajúci, dnes hovoríme o veľmi rozličných krajinách, ktoré majú svoj vlastný kontext. Jemen, to, je, to sú masívne e, protesty na policajné násilie v Bahrajne. Máme riziko, že destabilizuje celý región, pretože e, sa tam zúčastňuje aj Irán a Saudská Arábia a v Sýrii tam opozícia nemá prakticky žiadny manévrovací priestor. Vzhľadom na rozdiely tohto kontextu je potrebné, aby Európska únia zorganizovala bilaterálne vzťahy s týmito krajinami. Je potrebné, aby sme dosiahli slobodu e, manifestácií a politického vyjadrovania sa, ale títo občania, ktorí sa zúčastňujú mierových manifestácií, by sa nemali stať obeťami. Čo budeme robiť? Budeme organizovať medzinárodné vyšetrovanie? No a potom? Potom bude potrebné podporovať dialog medzi opozíciou a štátnou mocou. Čo môžeme robiť konkrétne, aby sme im pomohli? Ak režim v Sýrii alebo v Bahrajne alebo v Jemene odmietne počúvať obyvateľstvo, tak e, aké budú potom e, dôsledky na vzťahy s týmito krajinami? Tam treba byť konkrétny. Preto je dôležité, aby sme e, konkrétne pristupovali k týmto krajinám a treba dať najavo aj naše úmysle. Ja chcem vedieť, E, čo chce robiť komisia v špecifickom prípade Sýrie. Ja si myslím, že my by sme sa mali pokúsiť naozaj o nátlak, o väčší nátlak a najmä bdieť na tým, a sledovať, čo sa v tejto krajine bude v najbližšej budúcnosti diať. Naša delegácia Mašrek má priestor, aby konala v tejto situácii. Ďakujem kolegovia. My sa veľmi ponáhlame, sme v časovej tiesni, prosím vás, rešpektujte rečnícky čas, ktorý vám bol udelený. Teraz jedna minúta pani Jana Gomž na svoje vystúpenie. Európa musí byť koherentná vo svojich vyjadreniach a aktivitách v Jemene, Sýrii, Bahrajne a v ďalších arabských krajinách. Ide tu o viac ako o našu dôveru, ide tu o efektívnosť posolstiev, ktoré posielame E, týmto diktatúram, proti ktorým prebiehajú protesty a proti ženám, ktoré riskujú život, aby bojovali za ľudské práva, spravodlivosť a demokraciu. Pokiaľ ide o Bahrajn, tam Európska únia bola veľmi dvojznačná a mali sme e, dva metre na zahraničnú politiku kvôli rope a dodávali sme zbranie nielen do Bahrajnu a, Arabs- a Saudskej Arábie, Európsky parlament sa dožaduje, ich, aby sa ich hneď prerušil predaj zbraní do týchto končín a aby vysoká predstaviteľka požiadala údaje o mŕtvych v represiách v Bahrajne a takisto sa musí dožadovať úplného zastavenia blackoutu médií. Ďakujem pani Gomš. A teraz jedna minúta Macmillan Scott. Ďakujem, pán predseda. Včera som pomáhal organizovať výpočutie expertov z regiónu, ktorí nám povedali, že v Bahrajne zahynulo minimálne 23 ľudí, v Syrii 120, 132 a v Jemene 63 v dôsledku týchto zásahov a pýtali sa, čo môžeme robiť. Či, e, a v našom uznesení, ktoré zajtra príjmeme, sú určite návrhy, ale musím povedať, že v prechádzajúcich mesiacoch Európsky parlament príjmal uznesenie o Tunisku, o Egypte, o Líbii a môj úrad porovnal e, rozdiely medzi týmito uzneseniami, konaním e, komisie a nenaplňa ma to nejakou veľkou odvahou Um, nestačí, aby sme konali my, uh, musí konať komisia aj rada. Ja túto analýzu zverejním na svojej web stránke a Európsky parlament uh, musí byť braný vážne ostatnými uh, zložkami moci v EÚ, najmä v čase obrovskej zmeny v arabskom svete. Musíme spolupracovať. Ďakujem pekne. Eduard, tiene un minuto el señor Arlak. A teraz pán Arlak, jedna minúta. Síria. Ďakujem Pán predseda, Syria, Bahrajn, Jemen, to sú tri diktatúry, ktoré potlačajú svojich občanov a, mm, vyžad, a zaslúžia si našu bezpodmienečnú podporu. Konanie EÚ v prospech demokratizácie zdá sa byť neisté, chýba mu dôveryhodnosť a chceme zvýšiť e, štandardy a vy musíme sa vyhnúť dvojitému metru z minulosti Musíme sa zamerať na viaceré spôsoby. My, Európania, spolu s Ruskom a z USA e, sme im predali takmer akúkoľvek, akýkoľvek druh zbranie. No a teraz vidíme dôsledky nášho obchodovania so zbraniami s týmito tyraniami v Perskom zálive, pokiaľ ide o nevinné obete. Ak chceme byť dôveryhodní, musíme zrušiť všetky zmluvy o vyzbrojovaní, tých, vyzbrojovaní týchto krajín a musíme žiadať o vytvorenie mm, zbraňového embarga na všetky krajiny v regióne Blízkeho východu a Severnej Afriky a mali by sme skôr investovať do Fondu na demokratický prechod. Ďakujem. Poslednou rečničkou je pána Muniz. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Tak hovoríme o, že vlastne E, ten proces demokratizácie vlastne ukončil vývojom v Tunis, Tunisku a vlastne začal pôsobiť princíp ochrany a zodpovednosť za ochranu obyvateľstva. Európska únia vlastne musí chápať tie precedenty a musí sa ujať toho vodcovstva aj na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o to, čo povedal aj pán komisár Fille, v súvislosti so susedskou politikou Európy. Čakáme teda no, konkrétne kroky, že tieto naozaj treba podniknúť, aby skutočne nedošlo k tomu, že Európska únia by nedodržala svoje záväzky, pokiaľ ide o otázky ľudských práv predovšetkým. Vo vzťahu k Jemenu používanie násilia zo strany štátu voči občanom má svoje okamžité dôsledky a preto by bolo treba dať najavo predstaviteľom týmto, eh, týchto autokratických štátov naše stanovisko a samozrejme treba rozbehnúť dialog aj s opozíciou v záujme budovania občianskej spoločnosti. Treba samozrejme žiadať oslobodenie politických väzňov, novinárov a ďalších bojovníkov proti režimu. Ďakujeme pani Almunez. A teraz Catch the Eye. Viete, že na to máte minútu. A v prvom rade má slovo pani Andrikiene. Pán predseda a minister, nemali by sme sa tváriť, že nevidíme, keď dochádza k ozaj vážnemu porušovaniu ľudských práv v týchto krajinách. Situácia v Sýrii určite je veľmi vážna a hrá sa oveľa učiteľia, aktivisti, blogeri a novinári sú trčom veľmi tvrdých opatrení, dochádza k zabitiam. Mnohí takíto ľudia sú vlastne dovedení k tomu, dohnaní k tomu, že opúšťajú krajinu a tak ďalej. Mali by sme teda zvážiť aj sankcie proti Sýrii. Mali by sme taktiež uvažovať aj o krokoch voči Jemenu a Bahrajnu. Vo veci Jemenu máme predsa aj zmluvu, ktorá sa týka dodávky zbraní a tu by sme mali pozastaviť. Čiže keď hovoríme o týchto troch krajinách, v prvom rade treba žiadať zodpovedný prístup. Po druhé, e, mimoriadne zasadnutia v... Ďakujem pekne, pani Andrikien, preušil ju pán predseda. Slovo má pán Rozário Kroseta. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som 3 roky žil, teda 87 až 90, v Bahrajne a vtedy bol Bahrajn pokladaný za jednu z najdemokratickejších krajín v zálive. Tak sa zvykne hovoriť, že predstavte si, čo sa deje inde v iných krajinách s ohľadom na to, že v Saudskej Arábii každý rok prebehne aspoň 100 trestov smrti, sťatím a podobne. V iných štátoch Perského zálivu tiež dochádza k pravidelným vraždám. A v súčasnej dobe tu máme uznesenie, ktoré sa týka Sýrie, Bahrajnu a Jemenu. Kedy ale pripravíme uznesenie, ktoré sa týka Sádskej Arábie, Jemenu, Číny alebo tých ostatných krajín, ktoré porušujú ľudské práva. Ja tu vidím problém na západe teda v tom. Prepačte, ďakujem pán Kročeta, pán predseda ho prerušil. Prepačte, pane Kročeta, nemáte mikrofón. Pán predseda dáva slovo ďalšiemu, ďalšej pani predsed, e, poslankyni. Takže v týchto krajinách vlastne ľud sa vzbúril proti vládam, ktoré sú nespravodlivé voči svojmu vlastnému ľudu a týmto otázkam sa musíme venovať a musíme využiť všetko, všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme ten útlak ukončili, aby sme oslobodili politických väzňov a žurnalistov. A mal by sa vytvoriť eh, špeciálny eh, vyšetrovací výbor, aby sme vedeli presne, čo sa deje. A mali by sme aj v Rade pre ľudské práva OSN e, eh, iniciovať mimoriadne zasadnutie. Európska únia by sa veľmi jasne mala zasadiť za záujmy ľudí týchto, v týchto štátoch a nemalo by pôsobiť v záujme existujúcich vlád týchto krajín. Máme záujem predsa o demokraciu v týchto krajinách. Ďakujem. Slovo má pani Hautala. Ďakujem pekne, pán predseda. Počuli sme, že parlament e, už teraz seriózne pristupuje k otázke porušovania ľudských práv v týchto troch krajinách, Bahrajne, Sýrii a Sýrii. A potrebujeme vypočuť si aj od e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť e, aby sme nepostupovali dvojakými metrami a máme tu veľmi konkrétne e, opatrenia. Chceme presne vedieť, akým spôsobom sa pokračuje v rokovaniach na e, Rade pre ľudské práva, či Európska únia je zjednotená v otázke e, otáz, osobitných postupov k Sýrii, Bahrajnu a Jemenu. A takisto sme počuli, že už nastal čas, aby sa prestali vyvážať do týchto krajín zbranie. A to okamžite, nemôžeme už čakať. Takže prosím vás pekne, čo robí E Európska služba pre vonkajšiu činnosť. A čo robí pani podpredsednička komisia teraz? Ďakujem pekne, pani, predsed, pani Tatano, Hautala, pán Tenok má slovo, pán predseda. z bezpečnostnej zložky v Sýrii brutálne reagovali na demonstrácie. Prece, prezident eh, Assad aj eh, Ehm, takisto sa vyhraža aj Izraelu, čo je náš e, spojencom a takisto má spojencov, v, spojencov má zase v Hizbalahu. E, v kontrakte Bahrajn je, tam je konštitučná monarchia, avšak e, sa tam šíri, sa tam šíri extrémizmus s podporou Iránu a šíri sa potom propaganda proti vláde a kráľovi. A kráľ počúval z to, čo hovorili protestanti, ale protestujúci, avšak musíme samozrejme odsúdiť eh, ten postup proti protestujúcim. A napokon um, vieme nie takisto namiesto toho, aby sa eh, vyhnali z krajiny eh, predstavitelia Al-Kaidy, tak um, nevie sa ani, akým spôsobom sa bude pokračovať ďalej. Pred, ročník je prerušený, ten, predsedom teda slovo má pán Brons. Um, Možno by sme si mohli položiť tú otázku, že čo máme robiť, aby sme pomohli ľuďom v týchto krajinách, ale sú k tomu predovšetkým potrebné tri podmienky. Predovšetkým ak naša neschopnosť robiť čokoľvek, akú máme my úlohu, aby, sme u niečo urobili a súčasná situácia vonkoncom nie je hodná na to, aby sme do toho zasahovali. Britské eh, vojenské eh, zložky eh, sú jednoducho neochotné ochotní ísť e, do aktívnej služby. A nie sú ochotní ani bojovať za veci, ktoré sú pre nich dôležitejšie a nie ešte, aby išli tak e, ďaleko. Takže vlastne nie sú ani ochotní takisto riskovať svoje vlastné životy, aby sú ochotní teda e, ísť položiť životy len pokiaľ idú o životne dôležité záujmy. No ale britské záujmy vonkoncom tam nesiahajú. Však Američania a jeho svojich e, spojenci majú záujem aj v destabilizácii Sýrie a podobne. E, tak rečník je prerušovaný, teraz slovo má pán Paul Rubich. Ja, tanky Herr Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, myslím si, že v týchto krajinách žije veľmi veľa mladých ľudí, ktorí majú túžbu po demokracii, modernizácii, slobode a myslím si, že to by sme mali zohľadňovať. Mali by sme sa pozrieť na to, aby sme v týchto krajinách získali priateľov, aby sme nerobili paušálne rozhodnutie, aby sme jednoducho na základe individuálnej bázy e, označili tých, ktorí sa nedržia pravidiel modernej spoločnosti a preto si myslím, že by sme mali zo strany Európskej únie sa snažiť o to, aby sme robili výmenné programy pre malé a stredné podniky, pre učiteľov, profesorov a pre novinárom. Myslím si, že je našou úlohou, aby sme v týchto krajinách získali priateľov a aby sme ich aj hľadali. Ďakujem pekne, pán predseda, a dúfam, že čo skoro začneme v tejto oblasti konať. Ďakujem pekne. Rubik, terminamos el turno. Ďakujem pánovi Rubikovi a končíme toto kolo príspevkov a slovo má pani Doc. Pán predseda, minister, ako mnohí ďalší poslanci aj ja, zdieľam E, pohoršenie nad porušovaním ľudských práv, ktorých sme svedkami. A bez toho, že by sme povedali, hlavne vám, pán minister, že to, čo ste povedali v mene vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci, možno ste to povedali veľmi jasne, aká je nezmyselnosť e, tejto pozície a Skutočne, keď sa odmieta násilie, keď chceme podporovať dialog, áno, ale potrebujeme oveľa viac než nejaké občasné telefonáty a nejaké vyhlásenie, ktoré sa týka toho alebo onoho. Myslím, že ľudia na Strednom východe, ďakujem pekne, prerušuje pán predseda pani Dodds, končíme toto kolo a teraz dávam slovo pánovi ministrovi Nemetovi, aby reagoval v mene rady na všetko, čo odoznelo k danej téme. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Vážení páni poslanci, páni poslankyne, ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenia. A dovolte mi v prvom bode reagovať aby som zodpovedala na niektoré, alebo som reagovala na niektoré otázky, ktoré sa týkali v prvom prípade Bahrajnu iránsky zásah do, do vnútorných záležitostí Bahrajnu. Bola tu táto otázka nastolená. Zatiaľ nedošlo, alebo zatiaľ nemáme žiadne také konkrétne dôkazy, že by Irán zasahoval do situácie v Bahrajne, že by, tým, že by provokoval radikalizovanie situácie. Jasne, že je to veľmi rizikantná situácia. Možno je to ďalší dôvod k tomu, aby sa čo najskôr začal celonárodný dialog, aby sa takémuto možnosti zabránilo alebo vyhlo. Čo sa týka saudskej invázie do Bahrajnu, ja by som chcela zdôrazniť, že e, šesť krajín Perského zálovu e, majú spoločnú dohodu o bezpečnosti medzi sebou. A predseda um, alebo tieto, tieto saudské jednotky vlastne boli povolené do Bahrajnu na báze tejto dohody a poskytli e, pomoc viaceré štáty v Perskom zálive. Myslím si, že to je e, v podstate tá právny, právny podklad tejto situácie. E, samozrejme, že tu ide o regionálny rozmer a musíme k tomu pristupovať veľmi seriózne, ako budeme hodnotiť vývoj v tomto regióne z tohto pohľadu. Čo sa týka samotného Jemenu, ja by som rád navrhol, e, alebo by som vám chcel pripomenúť, že teda Európska únia naozaj poskytla určitý druh pomoci Jemenu, ako napríklad e, boj proti terorizmu a mysleli sme si, že by sme mali mať e, určitým spôsobom diferencovaný prístup. Dovolte, aby som teraz e, trošku hovoril aj po maďarsky a odpovedal by som na niektoré otázky, ktoré tu boli položené. Salafranka úr azt a kérdést vetette föl, hogy... Takže bola tu aj otázka o tom, že aké budú vlastne výsledky tohto procesu. Chcel by som práve počiarknúť, že nevieme, čo bude vlastne výsledkom tejto arabskej jary. To nevie nik. A ešte pred niekoľkými mesiacmi sme ani nevedeli, že vôbec dôjde k takémuto dominovému efektu. Ale myslím si, že momentálne nikde nie je napísané, čo vlastne bude výsledkom tejto arabskej jary. Tak si myslím, že v veľkej miere to záleží aj na nás. To chcem povedať aj pánovi Salafrankovi. Do veľkej miery to závisí aj na nás. Ako to dopadne s tou arabskou jarou. Tie návrhy, ktoré tu odozneli, myslím, že sú veľmi podnetné. A myslím si, že aj predstavitelia komisie, aj rady, aj zahraničnej služby e, my všetci e, sme s veľkým potešením prijali tieto návrhy a podnety zo strany poslancov. Pokiaľ ide o politiku susedstva, sme vlastne e, skúmame ju priebežne a všetky tie návrhy, ktoré odozneli, tie sa budú integrovať, budú sa zapracovávať do tohto materiálu, ktorý sa týka revízie tejto politiky. A myslím, že je asi šťastnou okolnosťou to, že v Budapesti E, nedôjde o niekoľko týždňov k tej vrcholnej schôdzke. E, hneď, pretože máme tým pádom čas že na to, aby sme tie veci, ktoré práve dozneli, zapracovali do materiálu. Za dôležité totiž pokladám to, že táto susedská politika musí byť jednotná. Rovnako potrebujeme aj východný rozmer, aj južný rozmer tejto politiky a len vtedy budeme byť, alebo budeme vedieť byť dôveryhodní a samozrejme všetci tí zvonka nás sledujú a ak teda my tu v rámci EÚ budeme schopní naozaj koherentne a jednotne a premyslene vytvárať nejakú susedskú politiku. Na tom záleží. Čiže tie podnety a návrhy, ktoré tu odozneli v súvislosti so susedskou politikou, nakoniec ten, eh, by som chcel práve poukázať eh, na to, čo povedal pán Rubik a ani pani Doc. Tam sa zdôraznil ten občianský aspekt predovšetkým a vzťah eh, v súvislosti s mládežou, že to treba veľmi citlivo posudzovať. A okrem toho ide aj vytváranie nových zdrojov a tento aspekt taktiež je veľmi významný a musí sa zapracovať do tej revízie našej politiky. Nesmíme zabudnúť ani na to, že jednotlivé vzťahy si vyžadujú bližšie skúmanie aj jednotlivo. Sú totiž jedno, niektoré krajiny, kde vlastne sa nedalo ani doteraz už vyhnúť tomu, že sa uplatnili sankcie, alebo že nejaké embargo sa uplatnilo, alebo e, dokonca e, došlo aj ku zásahu vojenskému, že ani tomu sa nedalo vyhnúť. Už teraz nehovoríme len o Líbii, keď e, sa to týka južného susedstva, ale už teraz hovoríme aj o pobreží Slonoviny. A to, ako vieme, dnes v priebehu dňa ešte sa budeme tejto téme samostatne venovať ale myslím si, že tieto veci sa nemôžu len tak pomiešať. Tieto krajiny proste sa nedajú len tak poupliesť. Je tam proste stav občianskej vojny a potom hovoríme aj o možnosti vojenského zásahu. Ale tie krajiny, o ktorých hovoríme teraz, to je jedna vec. Keď tieto represívne režimy, autoritárske režimy v týchto krajinách vlastne vlastne využívajú aj násilie. A myslím si, že tieto krajiny, ktoré e, sa takto správajú, tak týmto krajinám treba vyslať veľmi jasný signál. A práve si myslím, že pani vysoká predstaviteľka veľmi jednoznačne vyslala signál týmto krajinám. A všetky tieto tri krajiny musia mať teda jasno v tom, že ten vojenský zásah, ktorý sa týka Líbie, respektíve aj pobržia Slonoviny, to by si mali všimnúť. V uplynulých týždňoch sa podarilo vytvoriť v Európe aj v rámci medzinárodného spoločenstva vytvoriť veľmi zaujímavú a dôležitú filozofiu. Right to protect. Hej? Právo chrániť, zodpovednosť za ochranu. To je proste nový princíp, ktorý vlastne teraz začal byť implementovaný zo strany medzinárodného spoločenstva a je to vlastne ako taký signál, ktorý má upozorniť aj Jemen, aj Bahrajn, a vlastne každého, každého v takýchto typoch režimov v danom regióne. Takže to, čo sa teraz deje, pokiaľ ide o vojenské zásahy, to, to nie je analogia s Irakom, ale skôr s Ruandou alebo s Kosovom. Skôr tam by sa to dalo porovnať. Kedy medzinárodné spoločenstvo na ochranu občanov danej krajiny zasiahlo vojensky a preto si myslím, že medzinárodné spoločenstvo práve vysiela tento signál tým krajinám, ktoré pôsobia veľmi agresívne voči vlastným občanom. A tento signál teda vyslaný bol. Vážené pani poslankyne, pani poslanci Európskeho parlamentu, dovolte mi ešte niekoľko myšlienok eh, v stručnosti na záver. Samozrejme, eh, budem samozrejme Eh, ďalej odovzdám teda aj tú správu, ktorá sa týka eh, výzvy na zvolanie príslušného zasadnutia eh, Komisie pre ľudské práva v rámci OSN. To tu bolo spomenuté viackrát. Ako samozrejme je tu tiež dôležitá myšlienka, ktorá sa týka exportu zbraní. V tomto taktiež E, tu odoznel veľmi jednoznačný konsenzus na túto tému. Myslím si, že treba nájsť vyváženú, vyvážený prístup medzi spoluprácou a sankciami voči týmto trom krajinám. A v každom prípade je to jednoznačná úloha, kedy nie sankcie a vojenský zásah, vojenská intervencia, ale nejaká spolupráca a sankcie na určitej úrovni, to by mali byť tie spôsoby, ako by sme mali hľadať cestu voči určitej skupine krajín. Okrem toho za dôležité pokladám aj to, čo spomínala pani poslankyňa Roman Oiten, že totiž v súvislosti s Tureckom tam tiež veľmi treba správne pôsobiť na Turecko zo strany EÚ. Keď ide o e, formovanie teritoriálnej politiky. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu, ďakujem za vaše otázky i pripomienky. Pán predseda, ďakuje pánovi ministrovi. Mali sme tu vlastne 6 návrhov uznesení, na uznesenie, ale zajtra vlastne o 12.00 sa bude hlasovať. Sú tu ešte nejakí kolegovia, ktorí naznačili, že by chceli